Mes chers collègues, je vous propose... Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme sa pustili do práce. Bonjour à, à chacune et... Vítam všetkých prítomných. V prvom rade Srdečne blahoželám všetkým tu prítomným poslancom a poslankyňam, tí, ktorí boli opätovne zvolení, tí, ktorí boli novozvolení. Teší ma, že tu vidím niekoľko známych priateľských tvári a srdečne vítam nových členov tohto e, výboru. Ja som rada, že môžeme začať volebné obdobie, ktoré určite bude eh, mimoriadne zaujímavé. Som eh, rada, že sú tu aj ľudia zo sekretariátu tohto výboru pre ústavné záležitosti. Teším sa na všetko, čo spolu zvládneme a srdečne sa chcem poďakovať aj tlmočníkom. Ďakujeme, pani predsednička, bez nich by sme nepracovali tak účinne. Eh, článok 14, prvý odsek rokovacieho poriadku uplatním ako druhá podpredsednička odchádzajúca z tohto postu a budem ešte predsedať až do chvíle, kedy bude známe, komu odovzdám pochodeň. Toto zasadnutie teda týmto pádom je zahájené. Ide o to zostaviť predsedníctvo nášho výboru. Budeme voliť podpredsedu a podpredsedov v súlade s článkom 204 rokovacieho poriadku. Najskôr zvolíme predsedu a potom podpredsedov. Poviem akí sú náhradníci, ktorí budú hlasovať e, za EPP. Je oznamených niekoľko náhradníkov. Oni sa zúčastnia na hlasovaní. A sú traja. Ak by sa hlasovalo, pani Pilar Ajuzo, pani Maletič, pani Reding a oni náhradia pana Kanete, pana Broka a pána Sariuša Volského. Pýtam sa, či sú ešte nejakí iní náhradníci. Či ich chce navrhnúť jedna z politických skupín. Zdá sa, že na dnes už nik. Takže teraz sa vás chcem opýtať, či všetci máte hlasovaciu kartu, vážení kolegovia, kolegyne, ak by bolo potrebné ich použiť, pretože ak by ste kartu nemali, tak by teraz ešte bolo možné pred samotným eventuálnym hlasovaním eh, zabezpečiť náhradnú. Zdá sa, že to nie je ten prípad. Takže mm, môžeme sa pustiť do práce. Kvorum, myslím, sme dosiahli. Štvrtina členov tohto výboru. Teraz sa pýtam, či sú už nejakí kandidáti, ktorých by niekto chcel navrhnúť. Napríklad politická skupina nejaká? Pán Šopflin. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som tiež privítať nových poslancov eh, v mene EPP. By som navrhol kandidatúru eh, pani Delute Hubner na predsedničku výboru AVKO. Euh, euh. Ďakujem pekne, vážený kolega. Pani Hübner, pýtam sa, či súhlasíte s vašou kandidatúrou. Áno, hovorí pani Hubner. Pýtam sa, či sú ešte nejakí iní kandidáti, ktorých by niekto chcel navrhnúť s radou ďalších politických skupín. D'autres euh, candidats présentés Zdá sa, že nie. Ja. Donc, euh, Nous avons euh, une candidate présentée par le groupe. Takže máme jednu kandidátku, navrhla ju skupina EPP. Myslím, že ona splňa požiadavky, je riadnou členkou tohto výboru a vyplnila prehlásenie o finančných záujmoch. To sú dva predpoklady, ktoré musia byť splnené, čiže iba jedna kandidátka pani Danuta Hubner. A tak ako býva zvykom, ak je iba jeden jediný kandidát, tak navrhujem, aby sme eh, kandidáta zvolili aklamačne. Zdá sa, že všetci súhlasia. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. Ja vám chcem touto cestou zablahoželať. Vy ste teraz predsedničkou tohto výboru pre ústavné záležitosti a ja vám týmto odovzdávam kreslo predsedu. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne za vašu dôveru. A teraz budeme pokračovať uh, k ďalšiemu bodu na programu, a to je voľba zvyšku predsedníctva, to znamená podpredsedov. Máme tu máme možnosť mať štyroch podpredsedov a chcela by som teraz vyhlásiť voľbu prvého podpredsedu, ktorú navrhla skupina GUE a teraz by som vás e, požiadal, aby ste predstavili vašu kandidatúru. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Gratulujem vám k zvoleniu e, v mene frakcie GUE. By som rád navrhol našu kolegyňu Barbara Spinelli, ktorá, ktorá je zároveň aj členkou výboru pre ústavné práva. Myslím si, že bude výbornou podpredsedničkou. Chcel by som sa opýtať teraz na kandidáta druhého podpre- podpredsedu. Sú nejaké iné návrhy na kandidatúru? Nevidím žiadne, takže teraz požiadam pani Spinelu, či súhlasí s kandidatúrou. Áno, akceptujem no, nomináciu, ďakujem. Takže zdá sa, že sa opakuje situácia, že máme iba jednu kandidátku, takže myslím si, že aklamačné hlasovanie je prípustné. Ďakujem, gratulujem vám k zvoleniu a teraz sa prosím presunieme k voľbe druhého podpredsedu. Tu toho navrhujú sociálni demokrati. Nech sa páči, slovo má zástupca sociálnych demokratov, pani Bresso. Ďakujem. Aj skupina SND vám gratuluje k zvoleniu a chcela by som navr- navrhnúť nášho kandidáta na druhého podpredsedu, pána Pedra Silva Pereiru. Ďakujem. Sú nejakí iní kandidáti na druhého podpredsedu? Nevidím. Áno, pani Spinelli by už mala sedieť vlastne za predsedníckým stolom a samozrejme som mu urobila chybu a tá hamba padá na moju hlavu. Samozrejme, všetci kandidáti odovzdali aj prehlásenie o finančných záujmoch, čiže táto podmienka bola naplnená. Takže teraz máme opakovanie situáciu. Máme iba jedného kandidáta na druhého podpredsedu, čiže hlasujeme aklamačne. Čiže pán Pedro Silva Pereira. Prosím, zaujímite svoje miesto za, za predsedníckým stolom. A teraz by som prešla na voľbu tretieho podpredsedu. Tu kandidát eh, pochádza zo skupiny ECR a poprosím pána Messer Schmita, aby predstavil kandidáta. Ďakujem veľmi pekne. Predstavím eh, pána Hastovského, eh, ktorý bude našim kandidátom na tretieho podpredsedu výboru AVKO. Ďakujem. Opýtam sa pána Viazdovského, či akceptuje svoju nomináciu. Áno, akceptuje. Sú nejakí iní kandidáti na e, tretieho podpredsedu? Zdá sa, že žiadni iní kandidáti nie sú, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu aklamačným spôsobom. Prosím, vyjadrujete svoju podporu tretiemu podpredsedovi. Ďakujem takže prosím zaujmite. Máme ešte dostatok miesta pre podpredsedov, tak prosím zaujmite miesto za predsedníckým stolom. A teraz prejdeme hm, na voľbu posledného, štvrtého podpredsedu, ktorého nominuje EPP. Pán Ďakujem, pani predsedníčka. Príjmite moju gratuláciu. EPP navrhuje pána Rážela ako štvrtého predsedu výboru AVKO. Ďakujem. Paolovi, akceptujete svoju nomináciu? Áno, máme nejakého iného kandidáta na štvrtého podpredsedu? Zdá sa, že nie, takže poprosím o aklamačné hlasovanie v rámci pravidiel rovného zaobchádzania. Ďakujem veľmi pekne stálo, pokiaľ máte stále miesto, tak prosím, e, príďte k nám za stôl predsedníctva. Nemáme e, veľa ďalších bodov na našom programe, ešte v podstate dva ďalšie body. Jedna sa týka informácie nadchádzajúceho štandardného stretnutia ktoré sa uskutoční 22. vo večerných hodinách a takisto by som ho upozornila, že máme určitý problém s tým, že tento čas sa prikrýva so, s časmi stretnutia iných e, výborov. E, momentálne na tom prac, pracujeme a druhý bod e, sa týka žiadosti zo strany ECR. K tomu sme ešte nemali rozpravu, ale žiadalo ECR o vypočutie. Chciałbym zasygnalizować e, potrzebę zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego. E, Myslím si, že by sme mali zmeniť rokovací poriadok Európskeho parlamentu, e, čo sa týka voľby predsedu Európskej komisie. Som presvedčený o tom, že voľby, ktoré sa vo všeobecne považujú za najväčšiu výsadu demokratického Európskeho parlamentu, by mali prebiehať verejne a menovite. Pretože práve menovitosť garantuje zodpovedanie sa voči verejnosti. Chcel by som teda povedať, že predložíme taký návrh na zmenu rokovacieho e, poriadku v tomto zmysle. E, pani predsednička uznala, že by sme mali na tom popracovať ešte pred e, štrasburskou plenárkou, ktorá príde o niekoľko dní. Takže sme k dispozícii, aby ste to zvážili. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem komentovať návrh, ktorý prišiel zo strany ECR. Týmto pádom ukončujem naše stretnutie a stretneme sa opäť 22. júla. Budeme mať ešte stretnutie koordinátorov, ale to vám tento čas ešte dodatočne oznámime. Ďakujem.